Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstimmungen. Dámy a páni, začneme hlasovať. Die erste Abstimmung betrifft Prvé hlasovanie sa týka návrhu uznesenia týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv. E, návrh šiesti skupín o Rwande, a budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A bolo to prijaté. Ďalší návrh uznesenia sa týka situácie v Sudánu, návrh uznesenia siedmých politických skupín. Budeme hlasovať o pôvodnom texte k odseku 6, ale pán Svoboda má ústny pozmenúci návrh, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda ja navrhujem, aby sme zmenili odsek 6 uznesenia tak, aby na konci odseku sme doplnili slova and especially concerning a potom tam pridáme tie 4 mená, tak ako sú uvedené na uh, eh, hlasovacom so zozname. Mám tri dôvody,